Milé kolegyne, kolegovia, začneme. Aj keď očividne veľa kolegov má problém dostať sa do Bruselu, ja som na tom bola podobne. Ja som chcela prísť už včera večer, ale prišla som, ako vidíte teraz, o 15.00 kvôli búrkam. Poprvé prijatie programu, 25. septembra bod číslo 12, návrh stanoviska diferenciovanej integrácie bude prediskutovávaný po bode 15 nástroj pre prevstupovú pomoc IPA 3. Ak nie sú žiadne námetky, tak to bude prijaté. Kolega Manka neprotestuje, to som rada. Ďakujem veľmi pekne. Po druhé, rozhodnutie z koordinátorov, koordinátorov z 13. septembra 2018 máte v zložkách, v podkladoch k zasadnutia, ak nie sú žiadne pripomienky, tak to bude prijaté schválenie e, zápisníc zo zasadnutia 28. júna 2018. Sú nejaké pripomienky? Nie. Ak nie sú pripomienky, tak je to prijaté. A teraz sa prejdeme k programu colníctvo kolega Štefanec, vidím, že je tu. Ďakujem veľmi pekne. A bude to veľa jednoduchšie. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Keď hovoríme o zriadení programu colníctva pre spoluprácu v oblasti cieľ, tak hovorím o spolupráci medzi členskými štátmi, pretože momentálne máme 17 rôznych IT systémov v rôznych členských štátoch. No a v podstate zriadenie tohto programu po roku 2020 E, na zriedne, e, žiadame e, ochranu finančných záujmov Európskej únie, ako aj členských štátov. Celá čiastka je 950 miliónov eur od roku 2021 roku 2027 a to hlavne na IT kapacity a ich budovanie. Samozrejme program colníctvo má využiť všetky možné synergie s ďalšími programami EÚ, s podobnými eh, cieľmi v EÚ, ako je program Fiscalis, boj proti eh, podvodom, ako je program Digital Europe, Connecting Europe Facility a rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Takže myslím, že tento návrh Európskej komisie je dobrým základom a ja ten návrh podporujem. Ďakujem pekne. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne. Chcel by sa niekto k tomu ešte vyjadriť. Ajder, eh, tieňová spravodajkynia, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Eh, mám len dve pripomienky, pretože aj my podporujeme tento návrh komisie, ako aj pán spravodajca. A to je vlastne všetko. Ďakujem pekne. Má niekto nejakú ďalšiu eh, pripomienku? Hm, kolega, kolega Ali, žiadne ďalšie pripomienky iných skupín. Takže ak nikto ďalší nechce nič povedať, tak sa pýtam snáď, či chcete dodať niečo na záver. Nie. Dobre, lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 3. október o 12.00. Hlasovať na výbore sa bude 5. novembra. No a keďže nevidím kolegov pre ďalšie dve stanoviská, tak eh, môžeme prejsť eh, rovno k budovám. Možno, že bude trochu jednoduchšie, takže budem pokračovať po nemecky, takže máme trochu komplikovanú situáciu. Parlament eh, kúpil Eh, budovu Jean Monnet v Bazos-Urgajon v roku 2018. No a eh, v, eh, vo výbore pre rozpočet sme o tejto budove už raz hovorili a vtedy sme vyzvali parlament, aby vybavil túto budovu lepšie na konferencie, iné podujatia, čo je trochu komplikované z hľadiska situácie budov a ubytovania budova bola kúpina v roku 1982, v 2012 bola zrenovovaná, v 2016 bolo vybudované konferenčné centrum a oznámenie suseda z roku 2017 o čiastočnom predaji e, vedľajšieho susedného pozemku, čo je pre nás, strategický, pre nás strategický význam. Ak to chceme využívať ako konferenčné centrum, potom e, by sme sa mali vynasnažiť kúpiť e, tento susedný pozemok. Je to 1200, 1200 e, e, poloha a 216, trochu viac ako 216 eur je cena za meter štvorcový a cena sa tým zdá primeraná. 40 tisíc eur sú notárske poplatky, ktoré podľa mňa sú trošku vysoké, no a myslím, že kolega Dupre eh, chcel presnejšie vedieť, na čo presne budeme používať túto budovu. Je tu niekto, kto by nás mohol o tom detaľnejšie informovať? Zase, mm, že parlament má prestávku možno ešte prídu neskôr a tie otázky teda ešte položíme potom, ak súhlasíte, dobre. A teda prejdeme teraz k najmä budovy Eurooffice. Súčasná budova až do presťahujeme do novej budovy. Ide o dodatočnú dohodu na 6 mesiacov po ukončení novej budovy. Luxembursko ako štáta je signatárom a dáva záruku. Celková plocha je 24 900 m2. Nájomné bolo trochu zvýšené, považujem to za nezhorázne, e, pretože e, zvýšená o 46% je trochu drzé, ale musíme povedať, že predtým sme platili o polovicu menej ako bežná nájomná cena a oni sa snažia, aby sme platili bežnú cenu. Na tých 6 mesiacov to nepovažujem za také hrozné, ale zdá sa, že tie rokovania priniesli problémy a ja by som sa chcela spýtať, prečo rovno 46 a prečo to nie je trošku výhodnejšie, aj keď cena je nižšia, ako sú bežné trhové ceny v Luxembursku. To je otázka na UEL. Ďakujem pekne, predsednička. No, e, situácia je taká, kde by sme chceli predlžiť e, naše využívanie alebo využívanie e, budovy na by 4 roky a to umožnil využívať budovu Mercier Post. Budova Eurofisa Mercier byť Brunano a majiteľ prijal odloženie tej demolície. No a momentálne platíme 18 eur na meter štvorcový. Rok to bolo platné pred rokmi pri podpísaní zmluvy a to vôbec nezodpovedá situácii na luxemburskom cene, luxemburskom trhu. No a preto bola podpísaná takáto dohoda No a budúce nájomné je stále o trochu nižšie, ako je bežná trhová cena v Luxembursku. Takže ten rozdiel je stále ročne 2,7 milióna, aby som to povedala takto otvorene. Áno, máte pravdu, ale ide o modernú budovu. No a budeme potrebovať veľa menej plochy momentálne. Užívame 30 metrov štvorcových na osobu, no a v budúcnosti to bude 23 metrov štvorcových, no a náklady prevádzkové budú nižšie ako prevádzkové náklady, ktoré máme dnes. Áno, vy ste teraz hovorili o novej budove. E, nové, nová budova bude mať celkové náklady 9,73 milióna, pričom teraz platíme 10,2, e, ale budeme to musieť zmeniť na ďalšie 4 roky. E, budú prevádzkové náklady celkové 10,271, čo je výrazný náraz, pričom nový projekt bude samozrejme no, trochu e, výhodnejší. No a otázka je, podľa mňa, keď už je to stará budova, e, neexistuje nejaká možnosť na to, aby sme nájom prenajímateľa začali o tom, že zvýšenie o 2,7 milióna, e, to je už veľmi výrazné. Tieto budove, ktorú budeme mať len dočasne, no a Mercier Posta, to je nájom novej budove, tam bude celková plocha menšia ako dnes. Bude to 16 770 m2, bude to veľa efektívnejšie. Tú zmluvu považujem za pozitívnu. Ročné nájomné je 6,9 milióna eur. Cena na meter štvorcový je 429, to je tiež stále trochu drhé, eh, drahé. Eh, Luxembursko už mi trošku lezí na nervy. Možno by sme mali hovoriť eh, trochu s Luxemburskom, pretože všetky budovy tu v Bruseli sú oveľa výhodnejšie ako v Luxembursku. A to je pomerne závažne. No a keď porovnáme celkové náklady, tak 10. 271 vrátane všetkých e, prevádzkových nákladov, nákladov a údržbu, pričom nový, na, e, nový projekt bude mať 9,378 náklady. Nie je to nejaké veľmi výhodné, ale je to priateľné. Nevidíte nejakú možnosť v prípade tej zmluvy o predlžení prenajímateľa presvedčiť o tom, aby sme by to znížil možno na tú novú, e, na tú cenu, ktorú budeme mať v prípade tej novej zmluvy a novej budovy, a tých 46% je trochu e, veľa, aj keď predtým žiadal menej. Mohli by ste nás trochu informovať o tom, prečo v minulosti žiadal tak málo? No, čo sa týka tej nízkej ceny, ktorá bola e, platená e, v minulosti, tak to bola cena, E, ktorá platila v, pri podpísaní prvých dvoch e, cien prvých dvoch, prvých dvoch zmluv, mm, bolo pred 30-40 rokmi, a tá cena bola oveľa nižšia. Tá budova je na konci, na konci svojej životnosti, dá sa ešte pár rokov využívať bez problémov, ale e, ten prechod narúša podnikateľský plán, majiteľa, pretože sa na, nachádza v ča, mestskej časti, kde všetky uh, minule alebo staré budovy boli buď zničené alebo uh, zrenovované, takže on musí meniť svoje plány. No a to si želal takú prechodnú cenu alebo niečo medzi tými trhovými cenami a súčasnými cenami, alebo trhovými cenami a minulými uh, cenami. No a z toho vyplýva tá cena, tá budova Mercier mohli e, používať bez zmeny a je, tá cena bola nižšia ako je trhová cena. Takže e, tá cena, ktorú ste naznačili, to je tá kompenzácia, ktorú súčasný majiteľ budovy e, by chcel získať na to, za to, že musí oddialiť demolíciu budovy o 3-4 roky. Dobre, ja navrhujem, aby sme hlasovali v dvoch častiach. prvá časť bude tá dodatočná dohoda, dodatočná zmluva a druhá časť bude e, nájom dru- novej budovy Mercier Posta. Súhlasíte s takýmto postupom? Dobre, takže takto budeme postupovať. Má niekto nejaké pochybnosti a pripomienky k dodatočnej dohode? Nie. Mm, úplne musíme povedať, že veľa tam už toho nezostáva, pretože vysťahovať sa z tejto budovy a platiť náklady na presťahovanie do druhej budovy, to by zvýšilo ešte viacej náklady. Takže ja navrhujem súhlas v oboch prípadoch, aj keď s pripomienkou, že výbor pre rozpočet eh, vníma veľmi kriticky, že je tu zvýšenie o 46%. Očakávame, že v budúcnosti sa z UEL alebo UL bude lepšie rokovať, ale tie produkty, problémy mm, z UL pri rokovaniach máme. Možno by sme to mohli uviezť do zápisnice. Súhlasíte? Dobre. Takže kto je za? Aha, prepačte. Hlasovať budeme zajtra. Takže vrátime sa. Je tu už aj parlament? Áno. Dobre, takže slovo dostane parlament. Dobrý deň, pán Bauer. Ja som mala dva, dve otázky k budove Jean Monnet. Jedna otázka e, tu položil kolega Depre, ten toho, toho zaujímal, na aké účely sa v budova v Bazoš bude používať. E, a druhá vec, prečo tie notárske poplatky sú, alebo tvoria jednu petinu celkovej sumy. Áno, ďakujem pekne, predsednička. No, bazoš sa používa na dva hlavné účely. Poprvé, príjmanie e, návštevníkov, ktorí navštevujú dom Žána Moneta. A to je historická budova, ktorá ktorú navštevuje 10 miliónov ľudí ročne, no a ďalej e, konferenčné vybavenie, ktoré slúži e, na rôzne parlamentné aktivity, konkrétne odborné vzdelávanie všetci noví administrátori Európskeho parlamentu eh, v prvých mesiacoch eh, svojho pôsobenia v Európskom parlamente majú taký uvádzací kurz 2-3 eh, dní, ktorý sa uskutočňuje v Bazoš. Rovnako je tam sú tam špecifické zastupnutie, niekedy tam je predsedníctvo, niektoré generálne riaditeľstva, no a ešte tretí druh školení, môže obsah, povedať DJ Persa, takže to sú dve hlavné, dve hlavné činnosti to, tejto budovy. Tu približne 40 dní do roka a ďalšie konferenčné priestory sa používajú pre skupiny návštevníkov, ktorí prichádzajú do týchto priestorov pred návštevou domu Žána Moneta, aby dostali nejaké informácie o Žánovi Monetovi. No takže toľko k otázke využívania e, budovy a konferenčných priestorov. A ja by som chcel ešte pripomenúť, že predsedníctvo pred niekoľkými mesiacmi rozhodlo o to, že sa tam inštaluje Europe Experience zariadenie. No a čo sa týka notárskych poplatkov, tak tieto sú právne, alebo sú teda zákonné čiastky, ktoré platia v Francúzsku. A my sme požiadali, aby poplatky na zápis, aby parlament dostal výnimku, čo zníži notárske poplatky, takže je to len mm, odmena samotného notára, ale nebudeme platiť daň, z ktorej Európsky parlament má, má výnimku. Ďaká protokolu. Takže, ale ostáva to na tých 40 tisíc eur? Teda celková suma 260 tisíc eur. Ešte nemáme potvrdenie, ale jedna časť tých 40 tisíc eur bude vrátená, pretože to sú eh, poplatky za zápis. Srdečná vďaka, takže teraz sa opäť vrátim k našim stanoviskám. Teraz ide o to, že tu máme stanovisku pána Murešana, takže viem, že všetci sme mali e, problémy. Takže vážený pán kolega, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem, vážení kolegovia. Áno, toto je návrh stanoviska nášho výboru, e, ktoré predkladáme na CBR a tento návrh, ktorý som ja predložil, začína určitými ujednaniami, na ktorých sme sa dohodli s našim tými koordinátormi. Teda zameriavame sa len na rozpočte záležitosti, teda rozsah koheznej politiky, to robí výbor Regi a my sme sa ešte predtým, než sme sa pustili do práce, dohodli, že my sa budeme zaoberať len rozpočtovými otázkami. To je jedna vec. A druhá vec, vychádzali sme z uznesenia, ktoré sme prijali na marcovom eh, plenárnom zasadnutí. Takže pokiaľ ide o rozpočtové ujednania, ide o to, čo sme dohodli vo viacročnom finančnom rámci v marci. Takže v tomto uznesení sme sa na niečom dohodli a to som ja pretavil do čísel. Tiež je potrebné povedať, že tu využívame konštantné ceny. To znamená, že celková obálka sa podľa mňa navrhuje tak, aby sa to zvýšilo o 340 miliárd a tiež navrhujem, aby sme si ponechali súčasnú úroveň spolufinancovania a preto ten návrh eh, komisie zamietname. To je záležitosť, kto, na ktorej sme sa dohodli spolu s kolegami z výboru REGI. Takže ponecháme si súčasnú úroveň spolufinancovania. No a okrem toho v mojom stanovisku sa uvádza to, aby sme stále postupnejšie zavádzali mm, toto spolufinancovanie na 2 percentuálne body. By sa to malo navyšovať. To tiež vychádza z VFR. To máme tiež skoro koordinované s kolegami z REGI. Tiež som navrhol, aby sme zvýšili alokácie na teritoriálnu spoluprácu z 2,5 na 3 percentuálne body. To znamená, že môžeme financovať viacej intraregionálnych projektov, čiže z 2,5 na 3 percentuálne body. Potom je tam ďalší prvok v mojom stanovisku a to požadoval parlament už dlhé roky a to sú sumy, ktoré sú vyčlenené, nejdú presne členským štátom, alebo je, ale je to len teda vyčlenené na prípad núdze. Toto parlament požadoval už niekoľko rokov a preto som to tam zapracoval. No a potom je tam aj odkaz k týmto rozpočtovým pravidlám, záväzkovým pravidlám a toto pravidlo v prípade príjmania programovacích dokumentov takisto ako to bolo v roku 2013, pretože inak by sme riskovali, že by sme opäť mali v ďalšom VFR nerovnakú absorpciu, nerovnaký profil absorpcie rok za rokom v rámci, teda od roka k roku v rámci tých, toho 7-ročného obdobia. Čo som však neurobil, Nemenil som kritéria na vyčlenovanie prostriedkov alebo na presun medzi kategóriami regiónov a tiež som všeobecné ciele kohézie a typu kohézneho fondu nemenil, pretože ako som už povedal, my sme sa dohodli na tom s koordinátormi, že sa budeme zameriavať len na rozpočtové záležitosti a tiež sme nezasahovali do národných obálok. To je prerozdelenie medzi členskými štátmi, čiže ja som ani nenavrhoval vyčleniť viacej prostriedkov pre jednotlivé členské krajiny, krajiny, ani som nikomu nič neodobral. Čiže vo všeobecnosti my sme len pretavili do čísel uznesenie z VFR prijaté v marci. Zamerali sme sa na rozpočtové aspekty, tak ako sme sa dohodli s koordinátormi. Tiež chceme ponechať súčasnú úroveň spolufinancovania a tiež chceme zvýšiť a pridelené prostriedky na regionálnu spoluprácu a preto si myslím, že tento návrh stanoviska nie je kontroverzný a tak by sme o ňom 3. oktobra mohli hlasovať na výbore pre rozpočet 5. novembra a očakávam hladké prijatie, no ale samozrejme rád si vypočujem vaše pripomienky, ak by ste k tomu nejaké mali a ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Siegfried. Nevidím tu tieňového spravodajcu z SAD. Chce tu niekto niečo povedať? Ajda, nech sa páči. Áno, ja môžem povedať len, že áno, určite predložíme určité pozmeňovacie návrhy, ale v podstate je to to, na čom sme sa dohodli, vychádza to z VFR, takže nemalo by to byť kontroverzné. Dobre, takže srdečná vďaka a ja sa, mm, mm, kým kolega Olbrich nepríde, aj e, kolega Fernández povedal, že mm, on sa chce vyjadriť, ale ja by som sa teraz vrátila naspäť k tým budovám, kým sa dostaneme k e, stanovisku pána Olbrichta o koheznom fonde. A takže mm, zatiaľ, aby toto, tu, toto podujatie tu prebiehalo. Takže teraz by som sa chcela vrátiť na, k tej budove JMO2 v Luxemburgu, takže my ako výbor pre rozpočet sme požadovali, že musíme byť presnejšie informovaní o navyšovaní nákladov, o zmenách a čo sa konkrétne deje a prečo sa to deje. Teraz nám boli predložené všetky Dokumenty, do ktorých je možné e, nahliadnúť, URL nám poskytlo aj podrobné informácie, ktorým sa teraz venovať nebudem, lebo nemáme na to dostatok času, ale ak by niekoho zaujímalo, prečo sa čo zmenilo, tak nech sa páči, môže do toho nahliadnúť. V júli 2019 bude končená prvá fáza, v 23. roku mala byť druhá fáza, no, takže teraz e, v, vo februári 23 by sa mala ukončiť prvá fáza, čiže celé sa nám to posunulo, čiže v prvom období máme to posunutie o 4 roky a to posunutie vyplýva z toho, že sme tu mali značné problémy s e, investormi, stavby vedúcimi, e, takže vždy sa znovu menili zmluvy, tiež pán Aslbon, a pani komisárka Georgieva o tom e, rokovali, tiež sa zriekli počítačového centra, ktorý sa bude ktoré sa bude stiahovať inde, aj stavebné plány sa adaptujú, čiže 1700 tam bude zamestnancov, nie 3400 ako pôvodne v jednej budove. Bude to celé drahšie síce, ale efektívnejšie a to výpočtové centrum musíme z toho vyňať, pretože to sa platí dodatočne, ale už na poslednom stretnutí nám to takto oznámili a my sme to akceptovali. No a okrem toho sme mali útoky v Bruseli, čo viedlo k tomu, že všetky budovy boli preskúmané ohľadne svojej bezpečnosti. A to sa vzťahuje aj na túto budovu JMO2. Tiež sa tu robila štúdia realizovateľnosti to sa muselo tiež do plánovania zakomponovať, pretože naozaj by nebolo vhodné, aby sme postavili budovu a potom ju celú prerábali vzhľadom na bezpečnosť, čiže navýšenie bolo o 17,1 miliónov teda tam boli dve časti, bezpečnostné opatrenia, stavebné úpravy e, z tzv. Aslbornovej dohody, čiže viacej pracovníkov a vyňantie počítačového centra, len tak v skratke. Potom, úpra, potom úspory, e, tým, že sme to počítačové centrum vyňali, no a potom doplnkové náklady s tou stavebnou rezervou 10 pôvodného návrhu nákladov 500 miliónov eur, index 2017, e, pôvodná hranica bola 354 miliónov. Keď sa pozriem na celkový výpočet za započítania bezpečnostných nákladov, ako som to predtým povedala, Myslím si, že by sme to zajtra mohli odhlasovať, pretože v konečnom dôsledku Budeme tam mať viacej o 600 pracovníkov bez toho, že by sme odpočítavali tieto bezpečnostné náklady. Budú sa tam vytvárať, bude sa tam vyprodukovať, bude sa tam vytvárať. Mm, nebude to stať viacej, viacej nákladov, takže dúfam, že nepríde k ďalším posunom. Takže želám veľa šťastia pri tomto projekte. Kolegyne, kolegovia, máte k tomu niečo, čo dodať? Vidím, že tomu momentálne tak nie je, takže vidím, že teraz už prišiel medzi nás pán kolega Olbricht, milý Jan, ty si spravodajca pre tento eh, kohezný fond a fond ehm, regionálneho rozvoja. Nech sa páči, máš slovo. Áno, vážení kolegovia, e, my sme v rámci VFR pracovali na tzv. sektoriálnych reguláciách a jedna sa teda týka tohto výboru Európskeho fondu regionálneho rozvoja o koheznom fonde. A keď sa pozrieme na tento projekt, ktorý nám odprezentovala komisia, možno vidieť, že komisia sa snaží meniť svoje politiky. Snaží sa meniť politiku takým spôsobom, že chcú rozšíriť rozsah pôsobnosti e, intervencií Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čiže chcú, aby bol rozvinutejší, to je prvá vec. Teda poprvé chcú zmeniť štatistiky a myslím si, že toto je pre nás mimoriadne dôležité, pretože máme dva druhy štatistík, ktoré sa tu navrhuje. Jedna vychádza z HDP per capita, teda to je tzv. regionálna úroveň a táto štatistika je aj v tomto nariadení CPR a potom máme EADR a tam je iná iná a tá sa zaklada na HDN. HDN na národnej, HND na národnej úrovni a tá sa využíva na tematickú koncentráciu. Čiže odteraz tá tematická koncentrácia tejto koheznej politiky, tá sa za, za, zaoberali HDP per capita a teraz e, to pôjde podľa HND a podľa koheznych fondov. A môj návrh je, aby sme zmenili túto klasifikáciu. Komisia navrhuje, aby sme e, uvažovali rovnako ako napríklad tá, ten prechod menej rozvinutý na viac rozvinutý, potom by sme tam mali skupinu číslo 1, 2, 3, ale to by nám veci mimoriadne skomplikovalo, pretože nikto nechápe, čo sa deje. A preto podľa mňa ja by som navrhol, aby sme sa zamerali na túto tematickú koncentráciu len na, e, na, dva, na dvoch úrovniach, teda HND a zamerať sa na jednu kategóriu kohezné, krajinu a tá dru, kohezné krajiny a tá druhá vec, e, teda druhá kategória nekohezné krajiny a bodka. To je celé. A tá tematická koncentrácia na tejto úrovni, teda HND, nie, nie HDP, ale HND. Čiže ja chcem dve skupiny, skupina 1 a skupina 2, aby sme tu mali tzv. PO, tie prioritné ciele, e, tak ako to máme v EARDF a máme tu 5 nových prioritných cieľov a to bol ten najkontroverznejší prvok, pretože to prvé PO to je všetko, čo sa týka inovácií, digitalizácií a tak ďalej a tak ďalej. Druhý sa týka klimatických zmien, tretí sa týka mobility a connectivity a, a preto navrhujú a tie ostatné sú už len miestne akcie, takže preto sme navrhli tematickú koncentráciu využívajúc prvé dva PO, aby sme sa zamerali na inovatívne a digitálne záležitosti, ako je výskum v koheznej politike a potom tematická koncentrácia PO číslo 2 tam by sme sa zamerali na klimatické zmeny. Čo je kontroverzné je, že digitalizácia nie je zahrnutá v e, tých prioritách, pretože tá, to spadá pod konektivitu. Teda e, digitalizáciu by sme mali umiestniť do prvého PO a keď budeme vidieť, že PO je dôležitý, tak um, digitalizácia by tam mala byť a potom aj mestská mobilita. Všetko je prepojené na tieto záležitosti mestskej mobility, ale to nie je priorite. To je no, to je v cieli 3. A klimatické zmeny je v priorite číslo 2, čiže mobilitu by sme mali presunúť do dvojky. To je taký interný návrh. Čiže poprvé, aby sme zmenili kritéria na tematickú koncentráciu len dvo, dve skupiny, kohezné krajiny, nekohezné krajiny a po druhé, aby sme presunuli digitalizáciu a mestskú mobilitu a tretia vec, ktorú navrhujem, sa týka kritérií. Ak aká koncentrácia to má byť. Komisia teraz navrhuje, že tie najrozvinutejšie krajiny, 85% koncentrácia, teda tá flexibilita je tam veľmi obmedzená a ja by som navrhoval pre nekohezné krajiny koncentráciu 50% a pre kohezné krajiny 30%. Len aby som to trošku počiarkol, e, aby to kolegovia si vedeli predstaviť, uviedol by som to na príklade Fínska. Dnes Fínsko pretože kritéria pre tranzíciu, e, tam je NAC 2, teda podľa Okeču NAC 2, tam je HDP per capita, ale keď by využívali HND na vnútroštátnej úrovni, Fínsko je v tých najrozvinetejších krajinách, čiže tie regióny sú e, v tranzícii, ale tá, tá krajina je najrozvinutejšia. Tá tematická koncentrácia vo Fínsku, tam by to vyzeralo tak, že tam je to najvyššie, ale tá flexibilita je najnižšia aj keď, tá, ten, aj keď teda ten prechod je tam, e, keď využívame dve rôzne štatistiky, tak potom je ten celkový obraz úplne iný. Napríklad Francúzsko e, väčšina Francúzska by boli teraz e, tie mm, prechodné regióny. Ale keď sa pozrieme na HDP, H, H, hrubý národný dôchodok, tak potom je to iné. To bude úplne iné. Čiže ešte raz to opakujem. Teda, aby sme to celé zjednodušili, majme len dve skupiny. Jedna skupina kohezné krajiny, e, koncentrácia 30% a nekohezné krajina, koncentrácia 50%. Druhým prvkom by bolo, aby sme do týchto prioritných cieľov doplnili e, e, výskum, vývoj a digitalizáciu a druhá vec klimatické zmeny a tam by sme mali presunúť aj mestskú nejakú mobilitu a to sú tie prvky, ktoré sa navrhujú, aby sme využívali eh, dobré skúsenosti z dnešných tzv. Ehm, ITI, eh, teda to je tá spolupráca ehm, oblasti miest. Teraz máme 5% eh, v tom ERDF E, vyčlenených prostriedkov. Toto funguje dobre a mali by sme to posilniť. A toto si myslí nie len výbor, e, výbor regiónov, ale aj ECOSOC a mali by sme to navýšiť na 10% z 5 na 10%. To si nebude vyžadovať viacej peniazy. Toto budeme mať len také, také mantinely. Budeme to mať e, ošetrené lepšie ako predtým. Teda toto všetko môže byť veľmi užitočné. To nie sú nové peniaze, to sú tie isté peniaze, ale teda by sme tu vyčlenili 10% na miesto 5% eh, z tohto fondu regionálneho rozvoja. Takže toto by som chcel navrhnúť. A toto je návrh stanoviska, ktorý predložíme aj výboru REGI. Vielen herzlichen Dank, Jan. Um, um, Shadow Rapporteur der S&D macht. Tieňový správodajca Ajda. Ajda, dnes len máš trvalý. Zasa. Ďakujem vám pekne, pán predsedajúca. Dnes zastupujem skutočne svoju politickú skupinu mnohých ľudí, takže e, návrh pana Obrechta ja som si ho vypočula a teraz nie som plná expertka, ale v podstate je to tak, že tie návrhy sú dobré, ale nemá to nič dočinenia s eh, návrhom rozpočtu, pretože v tomto spočíva teraz ten problém, ktorý s tým mám. Je to vlastne je to vlastne rozprava v régii. Je, e, ide o to, aby sa to trošičku zoštililo, takisto rozdelenie kategórií, to je tiež tematizované. Ja si myslím, že je to skutočne dobrý návrh. Um, pán Olbrich pozná ekonomickú politiku veľmi dobre, ale nemyslím si, že toto má niečo dočinenia s rozpočtom ako takým, prepačte. Dobre, siečná vďaka Ajda. Čo sa týka tých ostatných politických skupín, je tu niekto, pán Kumel? Hm, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hm, ja sa chcem takisto prepojiť k vďake pre pána Olbrechta. Je to pre nás veľmi dôležitým krokom, aby sme sa pokúsili zoštihliť veci, aby sme vytvárali nové kategórie, aby sme zvýšili transparentnosť. Vždy Eh, si eh, vždy počúvame, že naši občania nerozumujú EÚ a nerozumujú ten komplexnosti, ktorú z časti aj my vytvárame v tom najlepšom vedomí a zvedomí, pretože chceme mať všetko roztrieštené na minimálne, na minimálne položky, ale toto je skutočne veľmi dôležitý krok správnym smerom a radi to podporíme. Ďakujem. Ďakujem srdečne. Jan, chcel by si ešte niečo povedať? Nech sa páči. No áno, je to tá stará, to, je to tá stará storka, že čo teda chceme v rozpočtovom výbore robiť, pokiaľ e, pôjde naše stanovisko mm, k tým odborným výborom. Čo sa týka rozpočtového výboru, tu nemusíme o tom v podstate ani diskutovať. A prečo? Preto, lebo e, my nebudeme hovoriť o tých návrhoch pre EFRU. Toto sa bude riešiť v návrhov k MFR. Či to bude viac prostriedkov alebo menej prostriedkov, to bude prvý bod. A druhá vec, to, čo chceme povedať, to je to, že tie kritéria pre využívanie európskych fondov musia byť úplne jasné práve z toho rozpočtového hľadiska, pretože tu ide o transparentnosť, o, mm, o to, že samozrejme ja rozumiem, že pokiaľ ideme do detajlov, tak sa to okamžite za zahmlí, ale je dôležité, aby sme si my v rozpočtovom výbore povedali, že chceme jednoduchosť a transparentnosť, vysledovateľnosť takisto. A preto si myslím, že e, samozrejme potom to pôjde do detajlov a bude to o detajloch, ale ide tiež o to, že my potrebuje, e, my máme e, súhlas konferencie predsedov a konferencia predsedov rozhodla o tom, že žiadne z nariadení vo výboroch sa nemôžu odsúhlasiť pred tým, ako sa neodsúhlasil viacročný finančný rámec. Toto je ten dôležitý bod a to je dôležitý signál aj pre EFRE. Tie prostriedky z týchto dvoch fondov sú v nariadení úplne na konci a to je potom ten dôsledok mm, schválenia finančného rámca je potom úplne ja, je to jasný dôsledok, jasný dôsledok z hlasovania o tomto návrhu. Ďakujem, Jan. Sú tu nejaké poznámky? Hlasí sa niekto o Nie je tomu tak. Takže srdečná vďaka správodajcovi a kolegyňam a kolegom, tak dovolte sa mi vrátiť späť e, k tým správam o jednotlivých budovách. My sme hovorili o um, Žrádu pre... Mali sme už tri správy. Prešli sme už tri správy o budových. Áno, áno, nech sa páči. Áno, prepáčte, prepáčte. Naše stanovisko sa týka legislatívy. Je to tiež politický element, ktorý sa týka kohezného fondu. 46 to je zmena politiky a my sme v regi a v ďalšom výbore sa pýtali, čo sa deje, prečo sa to redukuje a vtedy sa nám e, odpovedalo, že je to úplne jasné e, v regi v, z politických dôvodov to bolo vždy nafúknuté a toto musí ale rozpočtový výbor vidieť. My sme zapýtali, mm, e, prečo sa to takto nadsadilo. My sa musíme vrátiť k normalite. To je rozumné vysvetlenie a e, preto to chceme redukovať e, na, o 46%, aby sme sa vrátili k normálnej výšky pre každý štát, pre každú koheznú krajinu. Takže nie je to uvedené e, nie je to uvedené v e, tej legislatívnom texte, legislatívnom návrhu, ale v texte návrhu o viacročnom finančnom pláne. No dobre, tak má tu niekto ďalší poznámku, všetci sú spokojní? Všetci. Čiže chce niekto niečo doplniť? Dobre, my tu máme, mhm, že máme ešte lahotu na pozmeňovacie návrhy je, je 1. október o 15. A potom budeme hlasovať 5. novembra. Dobre, takže to, o čom sme hovorili predtým, nakoľko nás je tu dosť málo, my sme už absolvovali zo pár, zo pár budov, ale pokiaľ by si mal nejaké do, nejaký dopyt k niektorým budovách, my sme už hovorili o budove Bazoš, pokiaľ viem, tu si sa pýtal na čo sa Bazoš vlastne používa, aké druhé konferencie sa tam konajú. E, v tejto budove parlament e, už na to raz zodpovedal, ale pokiaľ by si na to chcel ešte raz mať odpoveď e, od parlamentu, tak to môžeme zopakovať. Áno, pani predsednička. Takže čo sa týka toho, tej budovy v Bazoši, tam nemám nič proti tomu. Mm, to sa určite dá používať. Ja si ale myslím, že ceny pozemkov sú tam veľmi vysoké, ceny nehnuteľnosti. Ja v podstate aj neviem, kde je Bazoš, určite nie je v srdci Paríža alebo v srdci Bruselu, ale ceny za meter štvorcový sú tam skutočne, skutočne veľmi vysoké. A Myslím si, že sú tu um, medzi nami ľudia, ktorí sú uh, dobre zabezpečení a ktorí môžu investovať a nech kúpia bazoš. Žerard, mm, je to vlastne cez 2000 m štvorcových za 62 uh, miliónov eur, tak uh, to ani v Bruseli nekúpite za to. Dobre. Takže my sme tu mali Eurooffice Luxemburg, pokiaľ sa tu nikto, ak eh, sa tu nechceš eh, na nič opýtať. Potom sme tam mali em 02 v Luxemburgu. Dobre, eh, teraz by som prešla k ESME. Toto všetko máme zodpovedané. Dobre, téma ESMA. Momentálne sa nachádza ESMA v prvom, treťom a šestom poschodí Edisonovej budovy v Grunel v Paríži muselo sa to dvakrát zväčšiť, um, čo sa plochy týka na základe zvyšovania úloh danej agentúry, takže keď to len eh, je tam 272 pracovníkov, momentálne eh, majú k dispozícii plochu 24 eh, tisíc metrostrovcových ploch, z 4 tisíc plochy je plocha, administratívna. Takže sú tu archívne plochy, ktoré sú im k dispozícii. Plocha na osobu je okolo 32 e, m štvorcových a celoročné náklady všeho všudy činia 5,680 miliónov eur a to znamená, že je to cena za meter štvorcový 795,72 e, eur za meter štvorcový. Teraz môžeme si vtipne poznamenať, že Paris bol vždy už veľmi výhodný, pretože Paris a Londýn boli vždy naše, e, naši takí poškrapkovia, čo sa týka finančných daností, e, boli našimi čiernymi otcami. Tak. Dobre, takže Máme tu ďalšiu budovu iPox na ulici Fankok v Paríži. To chceme, to chceme prenajať momentálne. Je to tak, že to bolo úplne renovované. Ehm, tá budova je zo 75. roku. Ehm, najímalo by sa to na 5 hm, rokov, 1. 10. 2019 mal byť prvý mesiac, potom tam je opcia na predlženie nájomnej zmluvy, pokiaľ by sme si to želali, Hm, je tam potom takisto klauzula o, o neskorenom násťahovaní, 6 mesiacov po renovácii už sa neočakávajú nejaké, nejaké ďalšie signifikantné zmeny. Potom je tam takisto klauzula, alebo teda ustanovenie o vypovedaní na 6 rokov, potom sú tam isté sankcie pri predčasnom vypovedaní zmluvy. Je to 7,2 mesačných, mesačných, eh, mesačného nájomného to znamená, že sa, a rovnako sa musí je tam sankcia za, za e, špeciálne, špeciálne stavebné úpravy, ktoré sa musia potom vrátiť späť. To je 4,5 milióna eur. Dúfame, že toto sa nebude treba platiť. To znamená, že prenajatá plocha je 8158,151 m štvorcových sú tam um, zásadačky 853 ESMA potrebuje skutočne veľké množstvo zásadačiek, pretože sa stále konajú príslušné rozhovory s s dozornými orgánmi, s poisťovňami a tak ďalej. Sú tam takisto parkoviska. V roku 2022 by sa malo, malo do budovy nasťahovať 700 3 pracovníkov, to sa mi zdá trochu veľa. My, sme tam, my tam máme doteraz 275. Tak sa to navýši? Nie, maximálny počet v zmysle nových legislatívnych zámerov e, dosahuje, činí 450 až 500 osôb Dobre, takže tam máme preklep, takže každoročné nájomné je to 4,933 a potom sú tam nejaké oslobodenia od platenia tieto e, je, to je 25 mesačných 25 e, mesačných e, nájomných takže to je 1,19 milióna. Máme tam stavebné úpravy 4, za 4,5 milióna, tieto prevezme prenajímateľ, takže máme, ale tým pádom sa nám zredukovali e, tie mesiace bez e, plat, e, povinného platenia nájomného, takže každoročné celkové náklady, keď sa zoberieme spolu, celá režia, všetko činia 7 miliónov a to je práve preto, že sme tam na tú plochu dali viac personálu v porovnaní so starou budovou, ktorá už neodpovedala štandardom a je to eliminácia 800 tisíc, takže to my sme si ušetrili vlastne renováciu budovy plus renovačných nákladov, takže si myslím, že ESMA tu pracovala skutočne veľmi poctivo. E, z nejakých 23 ponúk vybrala 22, ktoré odpovedali ich, odpovedali ich predstavám. Bol tam kontakt k francúzskej vlá- s francúzskou vládou, ktorá nemohla poskytnúť žiadnu budovu, takže ESMA sa s týmto skutočne veľmi intenzívne zaoberala a to výber, tým výberom budavy A musím povedať, že uh, je to skutočne momentálne, je to najlepšie riešenie, ktoré, riešenie, ktoré bolo uh, z, uh, k dispozícii. Čo sa týka SAD, máte nejaké poznámky? Nevidím nič, Šera, čo sa teba týka z Alde. Hmm, ani nie za Alde, ale mňa osobne. Tu máme predsa pri tomto, v tejto celej agende máme dobrú správu, čo sa týka všetkých plôch, ktoré sa majú prenajímať, tak tam, e, tam bude predsa len, e, predsa len viac e, párekovacích miest pre pracovníkov. Takže to je veľmi dobré. To je veľmi dobrá správa. To som len chcel krátko poznamenať. Dobre. Ja Eh, odporúčam každému raz skúsiť si eh, šoferovať auto v Paríži, pretože, pretože pokiaľ na to nie sú zvyknutí, tak je to traumatický zážitok, otvorene povedané. A eh, dobre, takže máte nejaké otázky na ESMu? Momentálne nie. Dobre, zajtra budeme hlasovať. Sriečná vďaka a ďakujem za excelentnú, Vicky za excelentnú prácu. Dobre, takže tu máme informáciu a čo sa týka Baku, Azerbajdžanu, 1842 metrov štvorcových sa majú v Baku prenajať v poschodovej administratívnej budove. Ehm, celková, celkové nájomné 884 miliónov eur. E, RD kontrolujem momentárne eh, celú túto ponovku mm, podľa detálneho, detálneho a precízneho systému, podľa, podľa cien nehnuteľností v tejto oblasti. Takisto je tu možnosť eh, ešte ďalšieho prenajmu. Takže sa zdá, že to je dobrá možnosť. Potom existuje predbežná informácia komisia, to znamená, eh, že je to, by to, mm, administratívny komplex L, 82 eh, eh, a 78. Toto je 8, eh, je tu 8 um, 8 kancelárských priestorov. E, komisia sa e, zamýšľa tieto budovy e, prenajmať v dvoch, renovať tieto budovy v dvoch fázach. Tieto budovy už dosiahli vlastne mm, záver svojej životnosti a teda si vyžadujú komplexné sana, komplexnú sanáciu čiastočné čiastočnú demoláciu dokonca. dokonca to znamená, že je 99. To sa má, to sa má uskutočniť v roku... To je 72, to sa má ukončiť do roku 2030. To celé sa má koordinovať v spolupráci s mestom Bruselom a štát, e, štátom Belgickom. Takže 2018 ešte sa vypísal, vypísala architektonická súťaž pre e, LOE 78, a aby sa lepšie integrovala tá budova do obrazu mesta. A ďalšie informácie k tej budove LOE 82 4780 m 2 ako aj 48 parkovacích miest by sa mali e, dobudovať. E, sú, e, toto všetko je prenajaté rôznym rôznym tretím stranám z časti a nájomné zmluvy dobehnú v roku 2027. Máte k tomuto nejaké otázky? Mám dojem, že sa tu že tu nikto nemá eh, žiadnu doplňujúcu otázku. Dobre, takže zajtra o 16.00 sa bude hlasovať, eh, sa bude hlasovať o eh, tejto agende nehnuteľnosti, pokiaľ SAD má ešte nejaké mm, nejaké otázky, nech sa páči, môžete sa spýtať prípadne kontrakt, kontakt na tých, ktorých sa to týka. Dobre, Zajtra ráno máme Joint Patch Eco Meeting o 10.30, to je e, vypočutie k EFSE a potom coach meeting 14.30, e, koordinátori budú, sa stretnú od 17.00 a e, stretnú sa kvôli otázke, ktorý, ktorá sa týka ešte rozpočtu 2019. Máte k tomuto nejaké poznámky? Vidím, že tomu nie je tak. Tak sa vám, ďak, tak sa vám chcem poďakovať všetkým, vážne kolegyne a kolegovia.